La vec, my ako UKIP nechceme byť e, súčasťou tohto obrovského socialistického experimentu. Ďakujem. Ďakujem, e, pani Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz dostáva slovo pán Ehrenhauser. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne. Pán Ferič, nemáte pravdu.